verejných listín. Teraz dávam slovo eh, spravodajkyni, pani, pre, eh, pani poslankyni eh, Mady Delvo. 4 minúty, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Viac ako 14 miliónov európskych občanov býva v inom členskom štáte ako v tom, kde sa narodili sú isté procesy, napríklad predložiť výpis z e, registru trestov a na to musia e, prechádzať cez nákladné administratívne procedúry. Niekedy nestačí predložiť len oficiálny dokument z pôvodného, zo štátu pôvodu, e, tam musí byť niekedy aj pečiatka z nejakého úradu a to sa volá apostila a e, niekedy je potrebný aj súdny, úradný preklad tohto dokumentu. Ale e, voľný pohyb je jeden z hlavných slob, jedna z hlavných slob, slobod. Mm, európske občianstvo by malo byť konkrétnejšie a to bolo za, uh, spomenuté aj v štokholskom programe v roku 2009. Je dôležité posilniť aj dôveru v európskom pláne pre súdnu spoluprácu a tam sa hovorilo aj o zrušení apostily. Teraz eh, po 7 rokoch sme to skoro dosiahli. Naradenie o zjednodušení príjmania určitých verejných listí eh, je už skoro prijaté a eh, delí nás iba jeden kročik na to, aby sa zrušila apostila pre dokumenty, ktoré sú pokryté v tomto nariadení. Ide o matričné dokumenty, e, sobášny list, rodný list, e, umrtný list, potvrdenie o trvalom pobyte, volebné právo a e, výpisy z registru trestov. Ide o viacjazyčné dokumenty, to bude pomoc pre preklad a občania môžu ušetriť na náklady za súdny preklad aby sme sa vydli podvodom. Eh, je naplánovaná platforma EMI, tam by sa mali priamo vymieňať informácie medzi jednotlivými orgánmi. Ak napríklad jeden orgán má isté pochybnosti o tom, či ten, ktorý dokument nie je sfalšovaný, tak môže sa hneď skontaktovať s kompetentným orgánom a eh, overiť si, či je ten dokument pravý. Keď tá platforma bude eh, fungovať už správne v tom správnom období, tak zlepší sa eh, určenie a eh, odhalenie podvodov. Eh, tie etapy sú, tie obdobia sú naozaj veľmi dlhé, ale je dôležité, aby tento systém bol zrealizovaný a aby o tom boli mm, informovaní aj občania. My sme bojovali v parlamente a informovali sme aj komisiu, že sa občania musia informovať, že musia byť informovaní o tejto novej legislatíve. Musíme ich informovať o tom, že sa apostila zrušila, aj to, že existujú viacjačičné formuláre, ktoré nie sú také nákladné a drahé ako súdne preklady. E, parlament musel sa bojovať, bojovať aj za to, aby e, ten viacjazyčný formulár nestal viac ako vystavenie originálneho dokumentu. Podľa revíznej flaxu, klauzuly je to tak, že komisia by mala e, skúmať možnosti, e, či sa apostila dá zrušiť aj v prípade iných dokumentov. A e, parlament síce súhlasil s týmto, ale nie sme úplne spokojní. Chceli sme zajsť ešte ďalej a do poľa pôsobnosti dať aj iné dokumenty, ktoré sa týkajú napríklad podnikov, ich právneho postavenia, ale aj diplomy, osvedčenia alebo napríklad postavenie handicapovaných osôb. Žiaľ, tieto ambície sme museli posunúť do úzadia a do tej revíznej klauzulky. Ale som si istá, že parlament bude naďalej pozorne sledovať túto záležitosť a sledovať, či sa to nariadenie uplatňuje. Ďakujem, pani Delvo, hovorí pán predseda. A teraz pozdravujem pani komisárku Jourovu, ktorá je tu s nami. Nech sa páči, máte slovo. Mr. Pán predseda, vážení poslanci, sloboda pohybu dáva miliónom ľudí v Európskej únii nepre, ne, e, nepre, bezprecedentné výhody. Obchodné vzťahy prekvitajú. 14 miliónov občanov býva v členskom štáte inom ako ich členský štát pôvodu. 13 všetkých manželstiev EÚ sú medzinárodné a 50 SME, MSP sa podiela na cezhraničnej činnosti. Očakávam, že tieto čísla budú aj naďalej rásť. Tento návrh uľahčí život miliónov občanov a podnikateľov, pretože odstráni zbytočné administratívne náklady. Po troch rokoch e, intenzívnych rokovaní sme tu. A zajtra váš hlas znamená hlas únie a ďalší dôležitý krok. Možno, že sa nedostaneme na prvé stránky časopisov, ale mnoho ľudí si oddychne, vydýchne, keď toto nariadenie nadobudne účinnosť. A dnes, keď sa ľudia stiahujú do inej EÚ krajiny a chcú zaregistrovať narodenie, zosobášiť sa, zaregistrovať dom alebo požiadať o povolenie pobytu. Národné orgány žiadajú overené kópie, overené preklady a pečiatky, ako napríklad apostily. Je to časovo náročné, nákladné a úplne zbytočné. A to teraz skončí pre celý rád životných situácií a príslušných dokumentov. Na základe zásady vzájomnej dôvery nariadenie odstraňuje požiadavku autentifikácie verejných dokumentov apostilom a zjednodušuje povinnosti týkajúce sa overených kópí a prekladov. Taktiež zavádza viacjazyčné štandardizované tlačiva, aby sa vyhlo potrebám prekladu a Takto sa posilňuje aj boj proti e, falošným dokumentom, pretože vzniká systém spolupráce medzi členskými štátmi. Parlament veľmi silne podporoval toto nariadenie a preto chcem poďakovať pánovi Rabkajovi, ktorý získal dobrú väčšinu už v prvom čítaní v rámci predchádzajúceho volebného obdobia a chcem sa poďakovať aj pani Delvo a tieňovým spravodajcom, ktorí veľmi zručne vyjednávali konečný kompromis s komisiou a to nebolo jednoduché. A teraz máme vyvážený kompromis. Nariadenie pokrýva viacero oblastí, ktoré sú priamo dôležité pre všetkých občanov alebo väčšinu občanov, najmä v oblasti občianského života. My všetci by sme boli radi, keby nariadenie malo širší záber a patrili by tam aj ďalšie oblasti, ktoré sú dôležité pre občanov alebo podnikateľov. Vďaka odhodlaniu a rozhodnosti parlamentu toto nariadenie má v sebe aj ustanovenie o, včas, o veľmi rýchlom posúdení, vyhodnotení a to umožní potom komisii zohľadniť potrebu zahrnutia ďalších oblastí, ako napríklad záznamy o vzdelávaní, zdravotnom postihnutí a o právnom postavení a predstaviteľoch firiem. Parlament zabezpečujú, že členské štáty môžu žiadať primeraný poplatok za viacjazyčné tlačivá a že členské štáty budú informovať občanov o ich právach cez webovú stránku ako aj individuálnymi kontaktmi. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pani komisárka Jurova. A teraz si vypočujeme názory politických skupín. Pán Radev za EPP. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Pani e, komisárka, dámy a páni, chcem sa poďakovať pani Delvo spravodajkyni za túto správu, pretože vďaka jej úsiliu počas týchto náročných rokovaní sa nám podarilo dosiahnuť tento kompromisný text. Môžem vás ubezpečiť, že členské štáty v ničom nechceli ustúpiť a preto tento text je pre nás veľkým úspechom v EP, ako aj úspechom európskych občanov. Takto uľahčíme slobodu pohybu a verejné dokumenty budú jednoduchšie. Toto nariadenie sa týka odstránenia administratívnych prekážok, ako je napríklad legalizácia alebo apostil tu mám na mysli rôzne verejné štátne dokumenty, ako napríklad výpis registra trestov, e, stav, rodiny stav a podobne. Na druhej strane štátna správa v členských štátoch bude môcť overovať e, rôzne dokumenty takže sa zabráni podvodom, pretože takáto potreba e, je touto viacjazyčnou podobou tlačiva zabezpečená a týmto uľahčíme život občanov, uľahčíme život občianských, e, európskych občanov, ušetríme ich čas a myslím si, že keď na budúce budeme hovoriť o tomto nariadení, tak by sme mali rozšíriť jej rozsah pôsobnosti a e, napríklad zahrnúť aj rôzne diplomy e, E, diplomy treťostupňového vzdelania, niektoré doklady pre podnikateľov, firmy a podobne. Mňa mrzí, že členské štáty tu nechceli ustúpiť a zahrnúť aj tieto doklady. Chcem povedať, že členské štáty by mali viac veriť, nám viac veriť a na budúce, keď o tom budeme hovoriť, mali by sme zahrnúť viac dokumentov, čím uľahčíme život našich občanov. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Geringer de Odenberg za SAD. Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že týmto pomáhame občanom, ktorí žijú alebo študujú mimo domovského štátu a využívajú právo slobody pohybu. A takto každý rok bolo treba overovať tisícky dokumentov, aby boli prijaté aj v iných krajinách. A v tomto kontexte je veľmi dôležité, aby sme zjednodušili tieto postupy pre občanov, ktorí sa stiahujú do zahraničia zavedenie viacjazyčných úradných tlačív a e, špecifikácia dokumentov, ktoré sú zahrnuté, uľahčí ich život. Napríklad sem patria rôzne e, výpisy z registra trestov a podobne. Vítam tú skutočnosť, že je tam aj revízne ustanovenie, ktoré umožní v budúcnosti rozšíriť rozsah pôsobnosti tohto dokladu, pretože rôzne certifikáty, školské vysvedčenia a podobne a doklady týkajúce sa podnikateľskej činnosti nepatria zatiaľ do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Toto nariadenie uľahčí pohyb občanov ktorí budú môcť veľmi rýchlo využívať tieto dokumenty. A gratulujem spravodajkyni k tomuto kompromisu. A teraz za ECR pán Džambasky, 1,5 minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážení kolegovia. Chcem sa pridať k tým, ktorí gratulovali už kolegyni Delvo za veľmi dlhé a citlivé rokovania medzi politickými skupinami a za to, že sa aj podarilo dosiahnuť takýto uspokojivý výsledok v oblasti takej dôležitej pre život našich občanov. Týmto uľahčujeme potrebu e, verejných listín, uľahčujeme občanom získať povolenie na pobyt, výpisy z registra trestov a podobne. A jednoducho týmto sa odstraňujú byrokratické ťažkosti v mnohých krajinách, ktoré sú veľmi často zbytočné. A Otázka riešenia apostilu je veľmi dobrou správou, pretože uľahčuje život občanov. občanov. Taktiež e, vítam zavedenie štandardných e, viacjazyčných európskych tlačív, ktoré odstránia potrebu apostilov, ktoré stoja veľa, ako aj problémy v členských štátoch a ich občanov pri využívaní slobody pohybu v rámci svojho každodenného života. Odstránenie týchto mm, zbytočných nárokov urýchli procesy a vydávanie dokumentov. Chcem zablahoželať ešte raz spravodajcovi za výkon pri vyjednávaní. A teraz za zelených pani Hautala, 1,5 minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán e, predseda. Takisto sa chcem poďakovať pani Delvo za jej dôležitú prácu, ktorá bola teraz ukončená a ktorá sa týka vzájomného uznávania verejných listín medzi členskými štátmi. To by naozaj mohlo podporiť voľný pohyb, ale ako povedala spravodajkňa, týka sa to iba niektorých dokumentov. A komisia by mala využiť aj revíznu doložku, bolo by to veľmi dôležité mať napríklad potvrdenie e, postihnutia aj v tomto nariadení, pretože všetci Európania by mali mať možnosť plne využívať svoje právo na voľný pohyb. A takisto aj ľudia postihnutí sú v zvláštnej situácii a tiež by mali mať túto možnosť. Chcel by som spomenúť, že e, zajtra vstúpi do platnosti e, nariadenie UCC a takisto by som eh, chcela povedať, že je dôležité, aby um, Európska legislatíva naplňala požiadavky dohovoru. Eh, chcela by som zdôrazniť aj jednu eh, dôležitú kategóriu dokumentov, ktoré by mali byť a sú to dokumenty, ktoré sa týkajú zdravotného postihnutia. A teraz za EFDD pani James. Čo je dôležité na tejto legislatíve je, že má podporovať voľný pohyb občanov s jednodušením príjmania určitých verejných listín v Európskej únii. To znamená, že dnes eh, odozdávame dar, najnovší dar eh, tým, ktorí nás ohrozujú, a ktorí môžu zneužívať eh, náš systém. Bude to iba podkopávať národnú bezpečnosť a bude to ďalej čerpať z našich zdrojov na bezpečnosť. Tí, ktorí podporujú sú tí, ktorí takisto podporujú aspekty, ktoré by mali byť zachované v rukách národných vlád. Toto podporí iba úmysly tých, ktorí budú ťažiť z riešenia, ktoré bude jedno pre všetkých. Vieme o tom, že sa kradnú pasy. Vieme, že sa kradnú európske pasy a nakoľko sa využívajú. Takže prečo by sme mali ďalej pomáhať tým ľuďom, ktorí nás ohrozujú? Musím povedať, že naozaj som zmetená z tohto návrhu. Je zle načasovaný, je zle premyslený a naozaj budú z neho ťažiť iba ľudia, ktorí nám chcú ublížiť. Takže ja odporúčam, aby sme ho opäť dali na policu, ak sa ho nemôžeme úplne vzdať a nemali by sme rozdávať takéto veci ľuďom, ktorí nám chcú ubližiť. Toto je nesprávny čas, nesprávne miesto a nesprávny návrh. Ďakujem veľmi pekne. A teraz mene EMF. Pani Butone, 1,5 minúty. A modrá karta k stanoviskom politických skupín. je tu, ale teraz si vypočujeme názory politických skupín až potom budeme prijímať eh, osobné modré karty. Až pani Butone. Ďakujem, pán predseda, vážení kolegovia. Naozaj nechápem, aká je eh, pridaná hodnota tohto textu, najmä keď eh, vezmeme do úvahy všet, všelijaké dohody, dohovory, ktoré sa tu aplikujú tu sa tie viazažečné formuláre predstavujú ako hlavnú hodnotu, hlavná hodnota, ale nemajú žiadnu právnu hodnotu. Je mi to ľúto. E, rada e, poriadne skresala nákroky parlamentu, ktorý e, chce, aby tu bola táto klauzula pre budúcnosť vôbec neulahčíme prácu administratívnym orgánom. Tento text bude len ďalším bremenom a e, e, v tomto momente, keď my konštatujeme, že Schengen je veľmi nebezpečným nástrojom, e, keď európske inovácie, keď európske štáty musia čeliť migračnej vlne, Európska únia znova ukazuje, že e, zase vypracovala nejaký nástroj, ktorý nikto nepotrebuje. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a teraz sme sa dostali na koniec stanových politických skupín a teraz môžeme prijať modré karty. Jednu na rečníka, takže pán Zviedka, 1,5 minúty. Ďakujem veľmi pekne. Pani komisárka, dámy a páni, Našťastie máme skupiny ako EFDD a Front National v Európskom parlamente, ktorí sa starajú o európsku totožnosť a ktoré sa starajú o našu bezpečnosť a takisto sa starajú o to, aby sme nepustili nikoho do Európskej únie, aby sme zostali uzavretí. A som naozaj rád, že sa o to staráte, pretože vieme, že občania Európy očakávajú niečo úplne iné sú veľmi šťastní, že konečne parlament a rada prijímajú dokumenty, ktoré zjednodušia ich každodenný život. Toto nariadenie totiž to zjednodušuje život miliónom občanov, ktorí sa pohybujú o Európe. Nehovoríme o imigrantoch, hovoríme o občanoch Európskej únie. Takže prosím vás, berte to na vedomie. Toto nariadenie má rozsah, ktorý nie je Eh, uspokojivý. Eh, rozsah tohto nariadenia musí byť širší a musíme niečím začať a občania budú vďační za akýkoľvek krok, ktorý zjednoduší ich život, keď nebudú musieť ísť za prekladateľom, keď si nebudú musieť dávať overovať dokumenty, eh, keď nebudú musieť získavať množstvo potvrdení, podpisov a pečiatok krajine, do ktorej prídu. Takže tento prvý krok nám umožní ešte viac zjednodušiť život občanov v budúcnosti, ale musíme začať malými krokmi. Nesmieme plýtvať našim úsilím a musíme byť pripravení na to, aby sme zjednodušili život našim občanom. Pán Koferát je ďalším rečníkom 1,5 minúty. Ďakujem, pán predseda. Vážená pani komisárka, prácu, ktorú odviedla kolegyňa Delvo, mm, treba pochváliť, je to výborná práca. Nariadenie je krok vpred, aj keď skromný krok, ale je to dobrý krok. Základ Európskej únie je voľný pohyb a bez tohto Európska únia by nemala tie možnosti, ktoré má a ktoré ešte má pred sebou. Takže bolo dôležité zjednodušiť a dať možnosť jednotlivým občanom, aby sa mohli pohybovať bez e, prekážok. Ale sú tu dve veci, ktoré treba otvorene povedať. Poprvé, toto ste už pripomenuli vy sama e, členské štáty musia robiť všetko preto, aby toto nariadenie bolo známe musia ho prezentovať svojim občanom, pretože inak stratí svoju hodnotu. Takže toto nariadenie musí byť veľmi rýchlo aplikované a zavedené do praxe. Potom, ďalšia vec, spomenul to už pán Zvievka, môj kolega. Ešte sú tu ďalšie prvky, ktoré by mali byť e, pripojené k tomuto nariadeniu. Um, pretože naozaj prispievajú silne k myšlienke o občianstvu. E, majú hodnotu aj z ekonomického hľadiska, ale aj pre jedincov, pre občanov, čiže napríklad nejaké diplomy, osvedčenie, ale aj osvedčenie o handicapovanom stave. Čiže e, zjednodušuje život, život a naredenie sa naozaj uberá týmto smerom. Pán Škripek. Thank you, Mr. Chairman. I'm glad that any... Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja som vždy rád, keď sa zníži bremeno na občanov EÚ. Som však presvedčený o tom, že sa tu pretláčajú e, v zdanlivo praktických návrhoch e, riešenia, ktoré nie sú až e, také dobré. Samozrejme, občania majú obavu pretože uvoľnenie a zjednodušenie týchto dokumentov by nemalo skomplikovať život Napríklad rodný list dieťaťa je veľmi dôležitý pre totožnosť dieťaťa. Meno otca a matky sa má nachádzať v rodnom liste. Toto je nenahraditeľné, pretože každý z nás sa narodil tak, že mal matku a otca, vytvorili spolu e, rodinu jednotku, čo je veľmi dôležité, čo je veľmi dôležité v demokratickej spoločnosti. Každá spoločnosť vie, že e, každé dieťa má matku a otca je to Bohom daný princíp, ktorý by sa mal dodržiavať. Ďakujem veľmi pekne. E Pán Mach na 1 minútu a 30. Vážení kolegové, pani komisařko. Vážení kolegovia, vážená pani komisárka Jorová. Za normálnych okolností sa v tomto parlamente v druhom čítaní o návrhu nariadenia nehlasuje. V tomto prípade sa považuje za automaticky schválené a hlasuje sa iba vtedy, vtedy, ak niekto podá návrh na zamietnutie. Bývam to väčšinou ja. Tentokrát som taký návrh nepodal. Ja som sa zaviazal voličom, že budem hlasovať proti návrhom, ktoré obmedzujú slobodu človeka a zvrchovanosť členských štátov. A ja tento návrh považujem za prínosný. budeme mať jednotnú formu verejných listín, ako je sobášny list, e, potvrdenie o rozvode alebo rodný list. A keď občan bude cestovať do iného členského štátu, tak nebude musieť zabezpečovať úradný preklad a úrady si budú môcť overiť autentickosť. Čiže nikto nenúti členské štáty, aby uznávali tento doklad, iba sa Um, uľahčuje jeho interpretácia, čítanie. Ale mali by sme sa zamyslieť nad zmyslom EÚ v tomto kontexte. Myslím si, že tento návrh je dobrý príklad pre medzivládnu spoluprácu. Vlády sa môžu na tom dohodnúť, prieto a nepotrebujeme na to Európsku úniu alebo tento parlament. Ďakujem. Teraz má slovo Estaras Feragut. Nevidím ju. Takže myslím, že tu nie je. Poďme na ďalšieho rečníka. Kaufmann. 1 minúta 30. Vielen Dank. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Zákon, ktorý zajtra schválime, sa týka miliónov občanov Európskej únie. Ľudia ktorí žijú nielen vo svojej krajine, ale aj študujú alebo žijú v inej krajine Európskej únie. Je to eh, jednoducho krok pre, pre všetkých ľudí, ktorí chcú využívať voľný pohyb. Eh, v minulosti eh, každý mal rodný list alebo povolenie na pobyt, ktoré si musel dávať overovať a prekladať, či to sa týkalo sťahovania alebo sobašo čokoľvek iného. Ale tieto doklady aj dnes, keď sa dávajú overovať a prekladať, tak e, stoja veľmi veľa času a peňazí. Preto je dobré, e, keď zrušíme apostilu a keď zrušíme e, toto overovanie a dokazovanie v iných členských štátoch, je dobré, keď zrušíme všetky tieto dlhé čakacie doby. Áno, Musí to byť a preto môžem iba podporiť všetkých tých kolegov, ktorí e, vyjadrili svoj názor, že by boli e, radšej zašli ešte ďalej, keby sa to netýkalo iba súkromných osôb, ale aj podnikov, ktoré by mohli ťažiť z toho, keby sa zrušili všetky takéto overovania a preklady, tak ako to pôvodne navrhovala komisia. Tu staviam na revíznu doložku nariadenie, pretože e, tam to budeme môcť ešte zlepšiť. Toto nariadenie je dobre, ale je to iba prvý krok správnym smerom a to e, k jednotnému zaobchádzaniu verejných, e, s verejnými listinami v Európskej únie a dúfam, že to podporia kolegovia. Ďakujem veľmi pekne a teraz má slovo pani Tomášic na jednu minútu. Ďakujem vám pekne, pán predseda. Voľný pohyb osôb je e, jednou zo základných slobôd v Európskej únie. Aby občania mohli plne využívať túto slobodu, musíme odstrániť čo najviac administratívnych prekážok, ktoré bránia občanom žiť a pracovať v iných členských štátoch. Hoci nesúhlasím e, s pokusom e, komisie odstrániť problém s nezamestnanosti e, tým, že takto zjednodušia mobilitu, pretože to, tento problém nevyrieši. Stále si myslím, že by sme mali naozaj každému, kto sa rozhodne presťahovať niekam inám, e, čo najviac zjednodušiu situáciu. Politika ani administratíva by nemali brániť e, ľuďom robiť takéto dôležité osobné rozhodnutia. V tomto kontexte by sme mali čo najlepšie využiť európsku administratívu a zefektívniť príjmanie dokladov medzi e, členskými štátmi, pretože to naozaj zjednoduší voľný pohyb občanov Európskej únie. Ďakujem veľmi pekne. A teraz tu máme modrú kartu pre pani Tomášič. Nech sa páči. Pani Tomášič? Áno? Akceptujete ju? Dobre. E, ďakujem pekne, pán predseda. Vážená kolegyňa, súhlasím s tým, že e, podpora voľného pohybu osôb zjednodušením niektorých verejných listín je jeden spôsob, ako uľahčiť cestovanie pre európskych občanov. Ale nemyslíte si, že keď budeme mať 5 členských štátov, ktoré nie sú členmi e, Schengenu, tak títo občania predsa budú mať problém s voľným pohybom, nie? Pani Tomašič, odpoviete na túto otázku? Ďakujem veľmi pekne za otázku. Nož, preto som povedala, že administratívne problémy treba odstrániť a že by sme sa mali zamerať o mnoho viac na problémy tých, ktorí chcú opustiť svoju krajinu, ale aj na tých, ktorí chcú zostať. Mali by sme im dať viac dôvodov zostať vo svojich krajinách. Ďakujem pekne. A teraz pani Komodiny je 1,5 minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Moderná administratíva uľahčuje prístup k službám a odstraňuje administratívne formality, ktoré sú zastaralé keď e, hovoríme napríklad o digitálnom jednotnom trhu. Roda, rada ako keby si nebola vedoma toho, že e, digitálna administratívna uľahčuje život občanom, umožňuje im ľahšie sa pohybovať medzi členskými štátmi. Preto sa pýtam, prečo sa a toto nariadenie vzťahuje iba na osobné doklady a nie napríklad na potvrdenia o vzdelaní. E, vieme, že občania, ktorí sa pohybujú medzi štátmi, e, potrebujú overovať aj doklady o dosiahnutom vzdelaní, aby sa mohli zamestnať e, v druhom štáte. Tam by sme tiež mali mať postupy, ktoré umožnia uznávať doklady o vzdelaní, aby títo ľudia mohli potom pracovať aj v iných členských štátoch. Preto sa pýtam, Prečo neulahčujeme tento proces, aby ľudia mohli predložiť svoje doklady o vzdelanie aj v inom štáte? Pretože to, čo sa tu navrhuje, neznižuje eh, byrokraciu ani pre firmy a spoločnosti. V tejto dobe by sme mali vytvárať pracovné miesta pre občanov a uľahčiť im zamestnať sa v inom štáte. Mali by sme takisto dať aj stimuly firmám a spoločnostiam, aby pracovali aj cez hranice. A toto ide proti e, takémuto zjednodušeniu a uľahčeniu. E, skôr by som povedal, že to komplikuje život firmám a spoločnostiam a nezjednodušuje ich život máme tu predsa aj digitálne nástroje, ktoré nám dávajú bezpečnosť a istotu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem a teraz dám slovo pani Regnerovej. Ďakujem, pán predseda, vážená pani komisárka. Viete, aké komplikované je pre rakúskeho občana, mohla by som zobrať aj nejakú inú krajinu, ktorý chce napríklad stráviť zvyšok života v Španielsku a chcel by tam dostávať svoj dôchodok, na to musí predložiť potvrdenie o tom, že žije. To znamená, musí dokázať, že žije. Toto sa musí preložiť a overiť. Toto stojí čas a peniaze. A to, prosím, chceme v tejto zjednotenej Európe zmeniť. Tento každodenný bežný život v Európe a k tomu patrí aj stredne, aj dlhodobo e, európska verejná listina. Asi nie sme tak ďaleko. Ten výsledok, ktorý tu máme, je skromnejší. E, než pôvodne chcela spravodajkyňa tieňovi spravodajci. Ale predsa súdom E, týmto nariadením budú, z tohto nariadenia budú mať občania EÚ veľký osoch, nebudú potrebovať apostily na mnohé verejné listiny, ako je e, doklad o narodení, úmrtí a podobne. Okrem toho mnohí mladí študujú v zahraničí. Našou prioritou bolo a je práve uľahčiť tento krok mladým ľuďom a dosiahnuť automatické uznanie školských vysvedčení a diplomov. To sa nám nepodarilo ale využíme toto tempo. Toto je prvý krok a táto téma by mala ďalej sa rozvíjať a prispievať k integrácii Európy. Ďakujem a teraz dávam slovo pánu Svobodovi. Nech sa páči. Pán predseda, pani komisárka, milí kolegovia, Dovolte, aby som sa najprv poďakoval spravodajkyni pani Madidelvo a ďalším kolegom z výboru Juri, ktorí pracovali na tomto návrhu za ich vytrvalosť a úsilie. Tento kompromis ukazuje reálne možnosti, ktoré máme teraz k dispozícii. Uvedomujem si, že dôveryhodnosť listín je základným predpokladom fungovania každej spoločnosti, každej, každého justičného systému a treba dôkladne zvlažovať všetky kroky, ktoré nejakým spôsobom menia pravidlá, zavedené pravidlá v tejto oblasti. Domnívam sa však, že v ter- súčasnosti občania očakávajú od EÚ viac než je len veľmi postupné a obmedzené sledovanie pravidiel, najmä v tejto oblasti. Ľutujem, že členské štáty neboli ochotné ísť vo vzájomnom uznávaní dokladov listín tak ďaleko, ako navrhovala komisia. A ja dúfam, že v budúcnosti budeme mať možnosť sa posunúť z tejto fázy obmedzovania komplikácií do tvorby skutočného spoločného priestoru len takýto posun bude mať reálny dopad na život podnikateľov aj bežných občanov pretože takto im poskytneme reálny dôkaz o tom, že existuje zjednotená spojená Európa. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne a teraz má slovo pán poslanec Čáky. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Viac ako máme niekoľko milión občanov, ktorí môžu využívať E, členské štáty, e, kde e, občania musia čeliť takému administratívnu systému, ktorý je veľmi náročný a spôsobuje im ťažkosti administratívneho charakteru, rôzne prekážky. Tým, že zjednodušíme procedúry, toto nariadenie sa bude sústrediť na to, že sa verejné listy budú cezhranične akceptovať. Ide aj o matričné dokumenty, takže ja naozaj vítam túto iniciatívu. E, existujú totiž to tisícky a tisícky verejných listín, ktoré sú e, legalizované, e, a to každoročne. Ide teda o konsolidáciu dôvery medzi členskými štátmi a vďaka tomu občania ušetria peniaze aj čas. Um, um, Máme tu aj viacjazyčné formuláre. Som veľmi rád, že tu niečo takéto máme, že sme toto eh, dosiahli, pretože um, ide tu aj o komunity, uh, lebo napríklad ja som v eh, maďarský Slovák a vďaka tomu budem môcť predkladať e, e, formuláre v Maďarsku bez e, prekladu. Ďakujem. Teraz má slovo pán Buda. Ďakujem, pán predseda, pani komisárka, kolegovia. V prvom rade tiež chcem zablahoželať spravodajcovi za túto správu. Európska sa únia je známa voľným pohybom kapitálu, tovaru, služieb a osôb. Dnes máme voľný pohyb osôb v rámci únie, je to pomerne priateľné a je to aj pre, napriek tomu, že nie všetci sú súčasťou Schengenu ale administratívna záťaž pri uznávaní dokumentov má priamy dopad na e, slobodu pohybu občanov. Preto treba ďalej identifikovať praktické nástroje, E, ktoré uľahčia život občanov. Jednota a rozmanitosť sa musí vyjadriť alebo objaviť aj v administratívnom e, živote a, by, a musíme sa zbaviť prekážok. To je odpoveď na potreby aj želania občanov. Je to dôležitý krok k ďalšej európskej integrácii. Myslím, že tento proces musíme riešiť postupne, krok za krokom. Dneska začíname s malým krokom, verejnými listinami z občianského charakteru, občianského právneho charakteru, a neskôr by sa mala pôsobnosť rozšíriť. Mali by sme si ale pamätať aj to, že nesmieme zabudnúť na zásadu istoty, právnej istoty, ktorá je dôležitá pri týchto dokumentoch Ďakujem veľmi pekne. Týmto sa dostávame k postupu spontánnych vystúpení. Je prvý je, prvá je pani Diata Pardel. Milí kolegovia, stále väčší počet Európanov pracuje alebo študuje v inom členskom štáte, ako je ich vlast návrh na zjednodušenie akceptácie verejných listín je naozaj veľmi dôležitý aj pre občanov, aj pre fungovanie jednotného trhu. Hovoríme o zamestnancoch, turistoch, o zamestnancoch alebo študentoch, ktorí musia preukázať, že ja neviem, platia dane alebo majú nejakú väzbu na svoju univerzitu e, byrokracia je prekážkou európskych slobôd, preto návrh komisie je potrebnou, potrebným, ale nie dostatočným krokom. Preto pozmenujúce návrhy parlamentu zvýšili akceptovateľnosť dokumentov pre členské štáty a priniesli niektorú zodpovednosť občana na úrady. Európski občania budú mať menej problémov, menej prekážok, menej nervov. Vítam a verím, že európske členské štáty a občania využijú túto novú slobodu pohodu. A teraz e, pán Marias. Ja si myslím, že toto je oxymorom. Teraz, keď mnohé zastavili Schengen, hovoríme o podpore voľného pohybu s vyšením akceptovania niektorých verejných listín. Samozrejme je dôležité uľahčiť život občanov, ale toto dosiahneme tým, že zrušíme apostil. Týmto pomôžeme slobodnému pohybu, po slobode usadenia sa a podobne, ale musíme rozšíriť tento rozsah, keď ide o verejné listiny, E, vrátanie potvrdení o e, zdravotnom postihnutí. Potom sú tu ďalšie otázky, ktoré sa týkajú bezpečnosti, ale zbavenie sa apostilu je dôležité najmä pre mladých ľudí z južnej Európy, ktoré smerujú vo veľkých množstvách na sever. Hovorím najmä o vecoch, o skutočnom úniku mozgov, ktorý treba zastaviť. Je to veľmi dôležité, čiže my by sme sa mali zaoberať nielen uľahčením slobody pohybu, ale aj oživením regiónov. Ďakujem. Pán Hejs? Ďakujem. Myslím si, že je to proobčianský návrh, návrh na podporu jednotného trhu. Naozaj potrebujeme takéto štandardizované viacjazyčné tlačiva. Vítam toto nariadenie ako praktický príklad toho, aby ako má Európska únia pracovať pre bežných občanov. Ako mnohí povedali, je to prvá fáza v, v potvrdeniach o narodení a manželstve. Vyzývam parlament a komisiu, aby v ďalšom kroku boli odvážnejší, najmä v súvislosti s mladými ľuďmi, keď hovoríme o preklade diplomov, vysvedčenia a podobne. Vieme, že 6 až 8 občanov EÚ cestuje a pracuje v inom členskom štátu. Musíme sa postarať o to, že ich e, život bude čo najľahší a pre Írov to je napríklad dôležité, e, keď hovoríme o dokumentoch a preto si myslím, že viacjazyčné doklady sú naozaj potrebné, ale súčasne musíme byť odvážni a ambiciozni do budúcnosti. Ja to vnímam ako prvý krok a nie ako posledný krok. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a teraz pán Javkovčič Ďakujem za výbornú eh, výslovnosť môjho mena, ktoré je dosť komplikované pre cudzincov. Hey, anche per voi italiani, A samozrejme aj pre Talianov. Uh, eh, Zajedništvo unutar Európskej únie stvorilo je niz sloboda. Sloboda kretanja je sigurno ona jedna od najvažnijih sloboda koje imamo i zato snažno pozdravljam ovaj napor komisije da standardiziramo ključne dokumente svakoga građanina. E, naravno digitalizacija sustava sustav e građanin koji je digitalizácia systému európskeho občianstva, ktoré už začalo v Chorvátsku a naozaj veľmi dobre aj v ostatných členských štátov, to by mal byť náš príklad a e, v rámci e, tohto systému európskeho E, občianstva, e, tam by sme mali e, mať všetky dokumenty. Začneme teda s kľúčovými dokumentmi, ale nemali by sme sa pri tom zastaviť. Mali by sme ísť ďalej. Dokumenty, ktoré sa týkajú vzdelávania, diplomy, osvedčenia, dokumenty dôležité pre ich zamestnanie. Čiže nezastavujeme sa tu, ale pohneme sa dopredu. Ďakujem. Nech sa páči ďalší rečník na jednu minútu. Ďakujem zrušenie povinnosti apostilovania a legalizácie pre niektoré verejné listiny je veľmi dôležité. Eh, a toto je dôležité pre európsku eh, byrokraciu. Eh, naozaj žijeme veľmi rýchle obdobie, veľmi rýchle časy, je to veľmi, toto opatrenie je pozitívne. Nemali by sme brzdiť aktivity európskych občanov. Teraz máme aj novú technológiu, nové technológie, ktoré nám poskytujú nové možnosti, tak by sme to mali využiť. A dôležité je aj zlepšiť kvalitu e, života našich občanov a mali by sme znížiť administratívne bremeno. Pole pôsobnosti tie, týchto uľahčení života je ešte veľmi obmedzené, ale dôležité je, aby sme uh, sa zamysleli nad budúcnosťou aj iných dokumentov, ale mali by sme si dať pozor hlavne na uh, ich uh, dôveryhodnosť. Nech sa páči, ďalší rečník. Trebuje sa faciliteze libera... Pán Uh, Toto je veľmi dôležitý krok pre uľahčenie života európskych občanov. Ide o zbavenie povinnosti o legalizácie apostily vo vzťahu k niektorým dokumentom, ako je napríklad výpis z registra trestov, ďalej osvedčenie o pobyte alebo potvrdenie trvalého pobytu a ďalšie. Žiaľ, zdôrazníme aj niektoré aspekty. Prečo? To nezahrňa aj vysvedčenia a rôzne osvedčenia. Alebo napríklad potvrdenie o zdravotnom postihnutí. Pretože to vyzerá tak, ako by ľudia so zdravotným postihnutím nemali e, právo na mobilitu alebo podnikatelia. Prečo je potrebné, aby sme mali 3 roky na implementáciu e, informačnej platformy? Ja sám som musel často čeliť e, týmto problémom a v mene všetkých Rumunov, ktorí žijú v zahraničí, chcem poďakovať našej spravodajkyne a dúfam, že sa podarí zaviesť tento systém. Teraz dávam slovo pani komisárke Jourovej. Nech sa páči. Yes, much, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, dámy a páni. Kompromis, ktorý ste dosiahli, priniesie hmatateľné výsledky. Mm, ľudia už nebudú musieť tráviť čas a peniaze tým, že si budú dávať prekladať, overovať a apostilovať dokumenty skôr, ako ich budú môcť ukázať orgánom v inom členskom štáte. A môžem iba potvrdiť, že to chápem ako prvý krok ehm, na dlhej ceste. A správne ste poukázali na to, že je tu ešte veľa práce, ktorú treba urobiť. Hoci treba povedať, že tento beh na dlhú trať začal už v štokholmskom programe pred mnohými rokmi a toto všetko bolo naplánované a predpokladalo sa, so, že budeme si urobiť toho naozaj veľa, aby sme znížili administratívne bremeno pre našich občanov, ktorí cestujú a ktorí chcú žiť v inom členskom štáte. Keďže si samozrejme chcú užívať aj slobodu pohybu po Európskej únii toto všetko chápem. Ďakujem za vaše pripomienky a využijeme e, revíznu doložku na ďalšiu prácu. Takisto chápem vás všetkých, ktorí sú za to, aby sme tam pridali dokumenty, ktoré sa týkajú vzdelávania, ktoré sa týkajú zdravotného postihnutia a firiem, pretože chceme povzbudiť a podporiť podnikateľov a firmy, aby tiež využívali túto slobodu pohybu. Treba ešte toho urobiť veľa a teším sa na ďalšiu spoluprácu s vami a chcela by som sa vám poďakovať za podporu súčasného návrhu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pani komisárka. Teraz by som e, chcel odovzdať slovo pani Delvo, pani spravodajkyni. Ďakujem. E, najprv by som chcela poďakovať e, všetkým tým, ktorí podporili moju prácu a takisto aj za príspenie k tomuto projektu. A mm, chcem sa ospravedlniť pánovi Rabkajovi, pretože sa nám nepodarilo zachrániť ten ambiciózny návrh, ktorý predložil a ktorý mal väčšinu. E, táto diskusia mala veľmi zaujímavé návrhy. E, toto nariadenie nie je skromné, ale konkrétne zjednodušuje život občanov. A dúfam, že budú nasledovať aj ďalšie prípady. Ďalej, e, tá platforma EMI vytvára sieť medzi jednotlivými orgánmi členských štátov a umožňuje priamu výmenu informácií medzi jednotlivými orgánmi. Um, v protiklade s, to, protiklade s tým, čo tu bolo povedané, je to úžasný nástroj v boji proti podvodom. A e, viete, keď niekto dá na nejaký dokument pečiatku, tak nemožno overiť hneď jeho prav... E, to, čo je skutočný, či je ozajstný. A e, toto nariadenie je veľkým krokom bude veľkým krokom vtedy, ak sa posilní dôveryhodnosť a dôvera medzi členskými štátmi. A to naozaj potrebujeme. Ak chceme vytvoriť e, spoločný európsky e, právny priestor a e, ak chceme uľahčiť mobilitu občanom v Európe. No a nakoniec, pani komisárka, dovolte mi povedať, že e, mám nádej, že čoskoro budem mať na stole taký návrh, ktorý umožní nielen e, príjmanie verejných listín, ale aj uznávanie e, v iných členských štátoch. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. Hovorí pán predseda, ďakujem Madi a ešte raz gratulujem za odvedenú prácu. Teraz máme na programe dňa správu pani Delvo, prenesenie právomoci